pána Fito. Tiež by som vám chcel oznámiť, že návrh na Union Act, pokiaľ ide o údaje e, s pánom Sulíkom, e, je e, v súlade s e,